vo štvrtok o sprave pána Bermana o 12. Teraz niekoľko oznámení. V zmysle článku 206 tak e, máme určité opravné články a tieto budeme považovať za schválené. Odporúčanie rozhodnutia Rady pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov Včera to bolo oznámené na plenárke, že sa nebudú robiť pripomienky z 30. októbra 2013 o podmienkach publikácie na nete, pokiaľ ide o stavebné výrobky